schôdze tohto týždňa od pondelka do štvrtku. Návrh programu, ktorý pripravila konferencia predsedov podľa e, článku 137, e, máte v rukách. A budeme postupovať podľa e, programu. Tak najprv k pondelnejšiemu programu. 2. septembra 2010 právny výbor prijala správu, prijal správu pána Rabkaja k zrušeniu imunity pána Uspaskycha. Politické skupiny jednohlasne rozhodli, že táto správa bude zajtra na programe hlasovania. Zajtra popoludní sa bude hlasovať o správe pána Rabkaja. Ide o žiadosť o zrušenie imunity pána Uspaskyha. Táto poznámka sa týka pondelka. Podľa rokovacieho poriadku je to tak, že tieto e, žiadosti majú prednosť. Má niekto poznámky k pondelku? Je tu žiadosť pána Angelili, pani Angelili, pána Piteli a 40 e, ďalších poslancov. Ide o, pritom o presunutie rozpravy e, k veci pani Sakine Mohamed Jastiani. Ide o to, aby sa táto rozpráva predsunula zo štvrtka na dnešný deň. Chcem požiadať pani Angelinu, aby sa vyjadrila za tento návrh. Je tu prítomná? Pán Pitela, nech sa páči. mene pani Angelili a ďalších e, podpísaných chcem povedať, e, že ste povedali veľmi múdre veci e, s príslušnou autoritou, pokiaľ ide o túto mladistvu, ale ide o to samozrejme, že potrebujeme aj oficiálne vyjadrenie, oficiálne stanovisko Európskeho parlamentu, pretože osud tejto ženy závisí o to, aké rozhodnutia príjmeme v najbližších hodinách. Stále viac hlasov sa dvíha za to, ktoré prosia, aby sa toto rozhodnutie zmenilo. A do tohto zboru sa musí zapojiť aj autorita Európskeho parlamentu. A preto chcem vás a celé plénum naliehavo požiadať o to, aby sa predsunula príslušná rozprava, ktorá bola naplánovaná na štvrtok popoludní. Ďakujem. Pán Mario Mauro chce podporiť e, tento návrh. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Hlasím sa o slovo, aby som e, podporil tento návrh. Ja som si vedomý toho, že Európa musí byť príkladom v otázkach vojny a mieru a a musí vystupovať vždy v pravý čas. A preto musíme e, samozrejme rešpektovať e, program, ale musíme zohľadniť aj okolnosti a preto chcem podporniť žiadosť kolegov. Ďakujem. Praje si niekto prehovoriť proti tomuto návrhu? Hlási sa niekto proti predloženému návrhu? Nie. Takže pristúpime k hlasovaniu. Pán predseda, prepačte, ja chcem požiadať, aby sme čím skôr hlasovali aj o texte pretože nemá zmysel, aby sme dnes diskutovali a potom až neskôr hlasovali. Ale ak je možné, aby sme hlasovali už e, v stredu. Pristúpime k hlasovaniu. Kto je za návrh pani Angelina a pána Piteliho? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Návrh bol prijatý. Dámy a páni, Rozpráva k vyhláseniu komisie k prípadu Sakinemo Amady Aštiany sa začne dnes na začiatku zasadnutia hneď po schválení programu. Lehota na podanie pozmeňovacích návrhov k uzneseniam uplynie dnes večer o 19. hodine kompromisné návrhy k uzneseniam môžu byť podané zajtra, do zajtra 12 hodín, do útorka 12 hodín. Najneskôr do 19. hodiny dnes večer návrhy k uzneseniam a spoločné návrhy do zajtra poludnia. Hlasovanie bude v stredu o 12. hodine. Teda hlasovať sa bude v stredu o 12. hodine. To je zrýchlený postup. Dámy a páni, sú z vašej strany návrhy na zmenu po programu? Nie, prejdeme k útorku a strede. Neboli predložené pozmeňovacie návrhy, ale zajtra je naplánovaná eh, rozpráva k situácii únie a to je veľmi dôležitá rozpráva, ktorá prebehne poprvýkrát v Európskom parlamente. Eh, prajeme si, aby sme v rámci tejto rozpravy zohľadnili zvláštnu úlohu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o Európsku úniu Všetkým nám veľmi záleží na tom, aby sme sa postarali o to, aby táto rozpráva prebehla úspešne. A aby sme v rámci Lisabonskej zmluvy naplnili našu zodpovednosť, pokiaľ ide o budúcnosť Európskej únie. Preto predpokladám, že túto rozpravu všetci budeme brať veľmi vážne. Isté vám je zrejme, že konferencia prezidentov minulý štvrtok diskutovala o tejto téme a poukázala na to, že pri dôležitých rozprávach býva veľmi nízka účasť v plene, najmä pokiaľ ide o medziinstitucionálne debaty. Konferencia predsedov pred 4 dňami m- mala veľmi obsiahlu diskusiu o situácii Únii. A toto teda už predbehlo a zajtra o 9. dopoludnia prebehne táto diskusia v pléne Európskeho parlamentu. Požiadali nás preto, aby sme e, zabezpečili e, čo najväčšiu e, účasť. Už v júli vedúci politických skupín skonštatovali a, a mali zabezpečiť to, aby tu bol čo možno najvyšší počet poslancov. Takže e, zajtra nebudú žiadne alternatívne zasadnutia, žiadne alternatívne úlohy poslancov. Minulý štvrtok vedúci politických skupín súhlasili s tým, aby sa účasť poslancov kontrolovala a to sa udeje stlačením tlačidla v určitom časovom bode. A ja budem prezidium informovať o tomto rozhodnutí. Prezidium bude dnes e, zasadať o 19.30. A ja sa obrátim na predsedníctvo, ktoré tu má príslušnosť, aby prijalo potrebné opatrenia k tomuto. Položím teda otázku, ako E, dostaneme informácie o účasti poslancov v pléne. Nezávisle na rozhodnutí predsedníctva, ktoré ešte nie je známe, chcem poukázať následovné. Je to totiž moja osobná žiadosť na vás. V súvislosti s touto rozprávou zajtra o 9. vás chcem požiadať a prosím vás osobne o to, aby ste sa zúčastnili tejto rozpravy. Má to totiž veľmi veľký význam pre imič parlamentu. Je nevyhnutné, aby sme prevzali zodpovednosť za budúcnosť Európskej únie. Odlen od toho, ako sa bude kontrolovať to, či sú poslanci prítomní. O tom môže rozhodnúť len predsedníctvo v súlade s rokovacím poriadkom. Ja chcem e, vysloviť tento osobný apel. Poselt, numer 740. Kolega Poselt, 741, nech sa páči. Pán predseda, my sme slobne zvolení poslanci a um, podľa najlepšieho vedomia a svedomia si stanovuje naše priority. A ja som e, sa uh, podujal uh, zajtra, uh, že sa zúčastním na debate a chcem povedať veľmi jasne, že treba preveriť uh, a elektronicky um, preveriť, uh, že kto sa na tom uh, zúčastnil, nie? A ak uh, predsedníctvo a administratívou robí iné opatrenia, tak ja eh, počas tejto debaty opustím eh, eh, budovu. Ja som chcel ísť na túto debatu, ale tieto metódy nie sú čestné a dôstojné pre parlamentných poslancov.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 Áno, ja súhlasím s pánom Poseltom a myslím si, že tragické je, že toto je obrovský gol do vlastnej brány. A ak jednoducho nás pozvedíte, aby sme boli prítomní, tak ja by som rešpektovala vašu autoritu, vaše vodcovstvo. Ja som hodlala sa zúčastniť a ak sa e, zajtra zúčastním, určite sa nezúčastním na elektronickom hlasovaní. Ja si myslím, že vy ste vlastne poškodili meno Európskej únie a vlastne aj predsedu Barosa. Toto e, bude e, nesprávne a ja dúfam, že predsedníctvo zamietne tento návrh o hodinu. Pretože ak nezamietnú, tak ľudia povedia, poslanci sú na to len preto, e, že e, ich platia za to, aby si prišli vypočuť Barosa. E, je to obrovská chyba. Vlastne vy si strelíte vlastne gol a ja som proti tomu, aby sa prijal tento návrh. Ďakujem pekne. Ja som vás vyzval, aby ste sa zúčastnili na tejto rozprave mnohokrát predtým. A už vidím, že tá rozprava bude horúca a bez ohľadu na rozhodnutie predsedníctva dúfam, že všetci tam budú. Pán Dor žiada o slovo. C'est vrai qu'en conférence des Pán predseda, je pravda, že na konferencii predsedov sme eh, sa rozhodli a ja sa cítim za to zodpovedný, hoci som tam nebol osobne prítomný, no ja preberám za to zodpovednosť a sú tu dve veci. Poprvé, na konferencii predsedov sme eh, navrhujeme rozhodnutia, ktoré hm, predkladáme na zasadnutí politických skupín. A na našom zasadnutí politickej skupiny sme zistili, že nie všetci kolegovia súhlasili s tým rozhodnutím, ktoré sme urobili možno unáhlene na konferencii predsedov. Preto navrhujem, aby sme dnes večer na predsedníctve sa na to pozreli ešte raz s ostatnými e, vedúcimi politických skupín a e, každý vyzýva e, po zmene, ale keď sa snažíte zmeniť veci, tak to nie je také ľahké, ako si myslíte. To je prvá pripomienka. Druhá pripomienka je, že chcem vám pripomenúť, vážení kolegovia, že koľkokrát sme mali rozpravu s predsedom komisie, možno súhlasíte s ním alebo nie, ale mm, je 27 komisárov, ktorí e, tu sedia e, v kreslách s predsedom a keď je tu rozpráva, tak e, tých 27 komisárov je prítomných. A mm, predseda Barroso, ktorý reční a ešte osobitne Obyčajne je tam e, jedna osoba zo skupiny a zvyšok snemovne je prítomný. A preto ja mm, podporujem predsedu parlamentu. E, nemyslí aplikovať to, čo e, si myslíme mm, čo sme si premysleli na konferencii predsedov. Môžeme si to diskutovať na politických skupinách a vrátiť sa k starým metodám, no musíme žiadať od všetkých poslancov, aby boli zodpovední, aby sa zúčastnili na debate o stabilnie zajtra ráno. Takže ďakujem a chcem vás požiadať, e, aby predsedníctvo e, toto mm, dôsledne analyzovalo, možno to bude múdrejšie a budeme pokračovať v demokratickej rozprave a takto dospejeme k pokroku. E, Ďakujem pekne, dámy a páni. Myslím, že som to uspomenul, že predsedníctvo bude diskutovať o tejto veci o hodinu. Som presvedčený, že predsedníctvo bude posudzovať e, pre aj proti a že zváži všetky vaše pripomienky, ktoré ste tu tiež zohľadnili a vyjadrili. Samozrejme, toto sa nespomína v našich vnútorných predpisoch. Nechcem predlžovať túto rozpravu. Ja budem posudzovať túto vec veľmi vážne a budeme diskutovať o tom dnes e, večera. Bude ďalšia konferencia predsedov o 3 dní v štvrtok. Takže prosím vás, e, dovolte príslušným orgánom, aby mm, analyzovali túto vec a dnes večer príjme predsedníctvo rozhodnutie. Bol by som rád, aby ste sa teraz zdržali prednášania pripomienok. Poznám vaše výhrady a rád by som navrhol, aby sme ukončili teraz túto debatu. Všetci sme počuli ehm, ten potlesk eh, po prvej pripomienke, eh, ktorým ste vyjadrili stanovisko proti tomuto opatreniu a mm, poznáme tie základné výhrady, ktoré ste vyjadrili a rád by som teraz uzoril túto debatu s touto výzvou, aby ste sa zúčastnili zajtra o 9. My by sme boli radi, aby to bola slávnostná rozprava a chceme, aby táto rozprava bola vážna, aby ste boli zodpovední a aby sme mohli takto prezentovať obraz parlamentu, ktorý je v súlade s tým, ako chceme, aby nás vnímali keď budeme diskutovať e, o budúcnosti únie, teda opäť vás vyzývam, aby ste boli prítomní tu na v snemovni zajtra o 9. A neboli tu ďalšie návrhy či požiadavky, je tu len jedna pripomienka k štvrtku. Podľa rozhodnutia snemovne, ktoré bolo prijaté pred chvíľou, predložíme a otvoríme tam debatu o pani Šakine Muhammadi Aštiany. E, budeme e, preberať túto rozpravu teraz, okamžite. Takže e, tým pádom sme prijali program. Pán Sparony má slovo. Pán predseda, ja nechcem znovu otvárať rozpravu o preberovaní účasti zajtra ráno. No to, čo povedal pán Dol, a spôsob, e, akým e, možno harmonogram či program e, meniť v plenárke. Vzhľadom na to by som chcel um, požiadať túto plenárku, aby hlasovala o rozhodnutí, ktoré príjme konferencia predsedov s možnosťou jeho zmeniť. Jutro. Ja bym proponoval... Áno, no môžeme o tom hlasovať zajtra. Rád by som, aby sme si počkali na rozhodnutie predsedníctva. Tak dobre, začneme s prvou rozpravou dnes. Vypočujeme si spravodajcu. What we should, the, the first point is, is the first. Yeah.